porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. A prvým, prvou témou, prvá téma sa týka slobody náboženstva v Pakistane. A tak sa obraciam na našich spravodajcov a v tomto prvom prípade sa obraciam na pána Tenoka, ktorý má slovo na jednu minútu. Um, Neschopnosť Pakistanu rozvíjať demokraciu podľa môjho názoru má veľmi silný vplyv na slobodu náboženstva v tejto krajine. Využívajú neustále islam na, na potláčanie menšín. A Ústava Pakistanu, ktorá síce vyhlasuje slobodu náboženstva, avšak ehm, pristupuje diskriminačne k ehm, všetkým ehm, možným menšinám a takisto príslušníkom náboženstiev, ktoré nie sú islamskými náboženstvami. V podstate to bolo aj z Žiaľ, v Pakistane stále je prostredie netolerancie voči iným náboženstvám Šíria sa, šíri sa nenávisť voči západu a existuje takéto prostredie a v tomto vlastne e, je na islamský fundamentalizmus sa mu veľmi dobre darí. E, Jasným manifestom je, že zámery Talibanu boli len nedávno e, sa, sa preukázal nedávno vlastne pokuse o bombový útok v New Yorku. Um, ja si myslím, že krajina začala budovať e, systém vzdelávania, avšak tam musí byť taký, ktorý bude plne rešpektovať slobodu náboženstva. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pani Jatenaky na našej spravodajkyni tiež na jednu minútu. My group welcomes. Ďakujem. Alde, moja, pracovná, moja politická skupina víta opatrenia prospech e, slobody náboženstva pakistanskej vlády a takisto podporuje aj ministra pre menšiny. v rámci podpory dialogu medzi jednotlivými náboženstvami. Napriek týmto úsiliam je ešte stále veľmi veľa, čo treba urobiť na ceste k slobode náboženstva v Pakistane Správy, ktoré vypracovali nezávislé agentúry, odhalili, že menšiny v Pakistane nemôžu užívať e, občianske slobody, nemôžu získať e, príslušné zamestnanie, nemôžu ani získať vzdelanie a podobne. Ehm, takisto právne ustanovenie sú, sú nedostatočne jasné a zrozumiteľné a vlastne naďalej potlačajú in, iné náboženstva v Pakistane. Takisto vieme, že ženy v Pakistane trpia alebo sú predmetom domáceho násilia a takisto fyzického alebo psychického zneužívania. Takže je tam ešte veľmi veľa práce. Ďakujem pekne. Predsednička, ďalšou autorkou je pani Korhola na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička um, tento ehm, návrh uznesenia eh, k náboženskej slobode v Pakistane je obzvlášť dôležitý, pokiaľ ide o blasfémiu eh, v Pakistane. Ehm, vláda v Pakistane sa však teraz rozhodla ísť inou cestou a my ju chceme podporovať v tejto ceste eh, uznávania e, práv menšín. E, minister e, pre menšiny z Pakistanu sa zúčastnil včera nášho zasadnutia EPP a my ho podporujeme vo všetkých jeho návrhoch reforiem. Ide o, navrhuje sa v Pakistane, že sa vytvorí deň pre rovnosť náboženstiev, že budú zastúpené aj menšiny v verejnej správe, ale je treba zamedziť takým veciam, ako že sa v školách rekrutujú budúci teroristi na náboženskom vyučovaní. Treba sa však zaoberať aj dôvodmi, ktoré stoja za rozmachom terorizmu. Ak by sa to podarilo, to, čo zamýšľa nové ministerstvo pre menšiny, bolo eh, by to, eh, predstavilo by to veľkú pozitívnu zmenu. Ďakujem. Teraz má slovo pani Geringer de Odenberg na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako eh, zástupkyňa E, spoločenstva, ktoré vychádza e, z harmonie a rovnosti, mali by sme za tieto princípy bojovať, aj keď ide o ich presadzovanie ďaleko za hranicami EÚ. Ak sa e, nezaradia náboženské menšiny do volebných zoznamov, ako sme to videli v Pakistane, to je jednoznačná diskriminácia. Pakistan rozdeluje Pakistancov na dve skupiny, na moslimov a nemuslimov E, takisto aj v pasoch je kolónka náboženstvo. A Ahma, e, skupina Ahmadžid je takisto diskriminovaná, nemôžu jej zastupcovia e, byť na žiadnych verejných postoch. Takisto používanie trestu smrti je príznačné pre toto porušovanie práv. Takže mali by sme tieto veci spomínať v našich vzťahoch s Islamabádom. EÚ e pred pár rokmi e, podpísala dohodu s e, Pakistanom. Ide tam aj o 200 miliónov eur, s ktorými bola spojená. Takže radi by sme teraz si vypočuli zo strany Pakistanu, že sú ochotní pracovať na systémovej zmene v ich krajine. Ehm, ústava sa už e, konečne zmenila. Dúfajme, že aj ďalšie e, ustanovenia, ktoré momentálne jasne diskriminujú menšiny, sa v budúcnosti zmenia. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, ďalší rečník Jill Nielsen, pol minúty. La la liberté de religion n'est pas assurée. Ďakujem, pani predsednička. Sloboda náboženstva nie je zaistená v Pakistane Zaznamenali sme nárast násilných útokov na náboženské e, skupiny, vrátanie vražd. Okrem toho 80 menšin žije pod prahom chudoby. Ale to samé nie je jediným problémom e, porušovania ľudských práv v Pakistane. Obmedzenie slobody zhromažďovania, hrozby občanskej spoločnosti, zatýkanie odborárov, vraždy a únosy novinárov, od chvíle, kedy Pakistan vyhlásil eh, podporu boju proti terorizmu, stovky tisíce ľudí, ktorí eh, sú eh, podozrelí z terorizmu, boli zadržaní bez advokáta, bez toho, že by sa dodržiavali zákony, bol s nimi zle zaobchádzané, boli mučení. 4161 väzňov bolo v roku 2009 zadržiavaných a pritom kapacita tohto eh, miesta, kde boli zadržiavaní, bola, bola tisíc. Znasilňovanie žien, eh, za zaobchádzanie s deťmi, upalovanie, eh, útoky na ženy s, s kyselinou. Potrebovala by som minimálne dva dní na to, aby som popísala utrpenie pakistánskych žien a dievčat a náš e, parlament, ktorý dbá e, na práva žien a slobodu presvedčenia, mal by využiť svoje nové právo veto, pokiaľ ide o readmisnú dohodu medzi EÚ a Pakistanom. Mali by sme vyžadovať väčšie záruky, pokiaľ ide o podmienky jej uplatňovania Ďakujem. A teraz e, pán Higgins ako posledný navrhovateľ. Máte minútu a pol. Ďakujem pekne. Ja tiež e, chcem hájiť e, práva všetkých jednotlivcov na slobodné vierovýznanie na základe príslušných dohovorov, teda nie je možné porušovať práva a slobody žiadnych osôb. V Pakistáne momentálne toto nie je e, umožnené v niektorých regiónoch. E, pôsobí e, Taliban a samotná vláda príjma diskriminačné opatrenia. Skupiny v Európskom parlamente, ktoré tvrdia, že zastávajú práva ľudí v Pakistane, ale pritom podporujú vojnu v Afganistane, ktorá má negatívne dopady na situáciu v Pakistane porušovanie e, práv e, zo strany NATO a zo strany e, západných síl sú sami o sebe zločinmi a podporujú fungovanie reakčných skupín. Je tu obrovská chudoba, získavané tá teda momentálna vláda nemá žiadnu reakciu na toto utrpenie chudobných pracujúcich, naozaj žijú v strašných eh, podmienkach. Organizácie, ktoré sa snažia eh, zjednotiť občianskú spoločnosť, ich fungovanie eh, nie je umožnené. A toto by mala byť ale cesta, ktorou by mali z Pakistan do budúcna. Ďakujem pekne. Teraz mene politických skupín rečníci. Ako prvý pán Posel za EPP. Na minútu, nech sa páči. Pani predsednička, pokiaľ ide o Pakistan, toto je náš dôležitý spojeniec a musíme eh, k, ním, k nemu pristupovať veľmi um, vecne. Je to krajina, ktorá má islamský charakter, to musíme rešpektovať. V, to krajina vznikla po rozdelení britskej Indie na základe náboženského, náboženskej príslušnosti. India vznikla na základe príslušnosti k buddhizmu. Obe krajiny e, mali menšiny a e, bolo tam klima tolerancie. A túto klimu tolerancie musíme podporovať, teda rešpektovanie vzájomná úcta medzi náboženstvami aj voči kresťanov. Toto je potrebné zdôrazniť, pretože kto sa má sadzovať za kresťanov, ak nie Európa? ktorá je takmer na 100% eh, kresťanským kontinentom a tuto máme naozaj veľký záväzok. Musíme jasne poukázať na to, že samozrejme rešpektujeme vedúcu úlohu, ktorú zohráva Pakistan v islamskom svete a to mimoriadne konštruktívne. Ďakujem. Teraz mene skupiny ALDE, pani Šáke, na minútu a pol. Ďakujem, pani predsednička. V Pakistáne dochádza k porušovaniu ľudských práv zo strany extrémistov. Títo využívajú násilie proti menšinám náboženských a nenáboženských. Sloboda náboženstva je dôležitá a je tu veľké riziko spojené so zákonmi, ktoré boli prijaté. V mene náboženstva sa totiž e, bráni slobode prejavu. Minulú e, stredu bol zakázaný v Pakistáne Facebook. Telekomunikačné orgány zakázali e, túto stránku, prikázali jej blokádu. Ľudia nemajú možnosť vyjadrovať sa proti Mohamedovi alebo proti islámu South Park a ďalšie seriály boli zakázané. Facebook a ďalšie online služby a platformy sú veľmi e, dôležitou cestou, oknom do sveta, poskytujú informácie Pakistancom, tak aby e, títo mohli byť zapojení do aktuálneho diania. Hlavne mladí Pakistanci by sa mohli veľa naučiť z internetu, pretože školské materiály sú často e, mimoriadne zaujaté jednostranne informované. Diverzita je potrebná. E, občania, žurnalisti by mali mať možnosť slobody prejavu aj v prípade, že to niektorých ľudí môže uraziť. Pakistan však nie je jedinou krajinou, kde nie je sloboda prejavu. Aj v Európe samotnej e, sú hrozby voči umelcom, e, voči autorom komiksov, voči žurnalistom. Cenzúra sa stáva čoraz častejšou a je potrebné chrániť autorov napríklad aj pred hrozbou smrti. Takže prosím, bojujme za slobodu prejavu nielen v Európe, ale aj v Pakistane, ale aj po celom svete je to najlepší liek proti extrémizmu. Pán Poremba v mene ECR na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Voľby v roku 2008 vrátili Pakistánu občianský demokratický systém, ale zatiaľ nie je stabilný. Bolo prijatých viacero rozhodnutí v súvislosti s náboženskou slobodou. Toto musíme rešpektovať, ale máme povinnosť aj ich kritizovať. Napríklad e, miesta vo verejnom sektore e, boli vyhradené pre e, väčšinovú populáciu a toto nepodporuje stabilitu v krajine. Sú tu jasné pravidlá týkajúce sa menšinových práv. Napríklad prednedávnom kresťanský pár bol odsúden 25 rokov vo väzení, pretože skratka študovali Bibliu, mali e, Bibliu. V mnohých dedinách, v mnohých oblastiach platí právo šaria. Mali by sme naďalej brániť ľudské práva v Pakistane a trvať na tom, aby pakistánske orgány umožňovali slobodné využívanie, uh, slobodné vykonávanie náboženstva. Teraz má slovo pani Svensson na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Ja plne súhlasím s e, predrečníkmi e, k porušeniu ľudských práv v Pakistane. Chcela by som osobitne nastoliť otázku perzekúcií, ktorým, ktoré sú orientované na na hnutie Ahmadia a vôbec e, takéto diskriminovanie je viditeľné na viac, viacerých vrstiev populácie a toto pokračuje aj ďalej napriek tomu, že e, predchádzajúce aj súčasné vládne orgány prislúbili zlepšenie, avšak zatiaľ sa nič nedeje a perzekúcia e, pokračuje. Čiže myslím si, že teraz nastala ten najvyšší čas, aby medzinárodné spoločenstvo a Európska únia sa zobudili a bránili takýmto útokom útokom proti týmto občanom v Pakistane. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne za skupinu EFT, Pán Belder na dve a pol minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Čo sa s vznikom štátu Pakistanu jeho, jeden z zakladateľov povedal, že hlavnými princípmi tohto štátu budú, že všetci občania si budú rovní, ale že to vonkoncom nie je pravda v súčasnosti. Existuje množstvo kresťanov, ktorí sú zastražovaní alebo žijú vo veľmi ťažkých eh, podmienkách alebo zložitej situácii v mestách, ale aj na vidieku. Právny systém v Pakistane naďalej vlastne podporuje tú súčasnú prekernú situáciu, existuje alebo prebiehajúca islamizácia spoločnosti, ktorá začala v 70. a 80. rokoch a tým sa oslabuje pozícia kresťanskej menšiny v Pakistane. A boli viaceré zákony, ktoré boli prijaté v 80. rokoch, avšak vytvárajú len ťažkosti pre nemoslimov, pre nemoslimskú časť populácie. A čo je osobitne nebezpečné, je, že tieto zákony môžu napokon poviesť až k celoživotným trestom kresťanov a podobne. Takže na báze jednoduchého obyčajného e, svedectva moslima môže byť akýkoľvek kresťan byť e, odsúdený Um, takže to vytvára veľmi nedobrú situáciu, alebo sú, ľudia sa obávajú a mnohí sú vo väzniciach, pričom nemajú žiadne právo alebo nevedia, ako sa mali môžu brániť. Preto chceme by si byť istí, že pakistanské orgány um, už prestanú takýto diskrimináciu uplatňovať. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz sa e, prejdeme k jednotlivým rečníkom. Pani Adrikiene na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ústava Pakistanu rozlišuje medzi moslimami a nemoslimami, pričom umožňuje diskrimináciu na páze náboženstva. V tomto kontexte je dôležité pripomenúť, že v decembri 2009 prezident Sardali od, od, odmietol žiadosť e, Európs- e, pakistanskej ľudovej strany. Žia, žiaľ, aj všetky správy a štúdie medzi nezávislých agentúr potvrdzujú, že nemoslimi v Pakistane e, nemôžu mať rovnaké zastúpenie v politickej zastúpení, ani nemajú prístup k vzdelávaniu a podobne. Takže nie je potrebné ísť ani do detajlov a situácia je vysoko kontroverzná. Taky som chcela zdôrazniť aj protirečenie medzi tým, čo hovorí e, pakistanská vláda, e, že teda zabezpečuje slobodu náboženstva a zároveň e, podporuje islamské proislamské síly aj mimo Pakistanu. V tomto kontexte by som pripomenula záver rady z e, oktobra 2009 e, o vzťahu medzinárodného práva, e, ktoré chráni skupinu jednotlivcov v koncepcii slobody náboženstva. Predsednička, ďakujem pekne. Chcela by som vám všetkým pripomenúť, že to dnes popoludní nestihneme, keď každý z vás, ktorý bude hovoriť dlhšie, e, ako má, než má a nebude dosť času na každý aj pán Žanekifo, na jednu, Čarnecký na jednu minútu. Ďakujem, vážené poslanky, vážení poslanci. Američania hovoria, že e, nikto vám nedá obed zadarmo. Nemôžeme e, pomáhať e, krajinám len tak za nič, nemôžeme im dať 200 miliónov eur a nič za to nežiadať. Takže žiadajme niečo späť. Žiadajme napríklad rešpektovanie minimálne podobných štandardov ako tie, ktoré my považujeme za tie morálne um, východiska. V Pakistane uh, veľa rokov uh, už sú, boli um, um, persekvovaní nemuslimovia, ako ktorým patria aj kresťania. To je situácia, ktorá sa nedá tolerovať. Často hovoríme o menšinách uh, v Európe, náboženských a nenáboženských. Tak sa teraz postavme a začneme chrániť kresťanské aj iné menšiny v Pakistane. Samozrejme, nie je to jediný problém v Pakistane, ktorý sa využíva um, Ďakujem. Ďalší rečník. E, v Pakistane máme čo dočinenia s dvomi e, skutočnosťami. Zohráva dôležitú úlohu e, v mm, oblasti terorizmu a boja proti terorizmu, takže mali by sme robiť všetko preto, aby bezpečnosť EÚ nebola ohrozená. Po druhé, v EÚ v Pakistane je iné chápanie náboženstva a náboženskej slobody než v Európe a európskych demokraciách Vždy som hovoril, že Európa nemôže mlčať, keď sa budú ľudské práva v nejakej inej krajine porušovať. Preto by sme mali e, vyjadriť našim e, obavám, mali by sme jasne vyjadriť naše obavy, aj keď ide o e, nášho strategického partnera. EÚ môže vystupovať dobre voči ostatným krajinám, ak má na svojom území poriadok a naozaj uplatňuje tieto pravidlá. Je tomu totiž tak, že jeden, jeden zo základných, jeden z základných hodnot EÚ je, že chce chrániť vysokú úro, úlohu a vysokú mieru náboženskej slobody. Takže najprv musíme u seba určité pravidlá e, uplatňovať a až potom to môžeme žiadať od našich partnerov. Ďakujem. Na jednu minútu teraz pán Ziobro. Ďakujem, pani predsednička. Berieme na vedomie skutočnosť, že Pakistan eh, eh, teda bojuje proti medzinárodnému terorizmu, ale Eh, to by nám nemalo brániť v tom, že si budeme všímať eh, rôzne porušenia práv menšín v tejto krajine. Napríklad práva eh, kresťanskej menšiny a iných náboženských skupín. Často počujeme o napadnutiach a dokonca vraždách kresťanov, ľudí, ktorí boli upálení zažíva, iba preto, že išlo o kresťanov. A patria k nim aj ženy a deti. Prečo sa to deje? v krajine, ktorá zohráva tak dôležitú úlohu v boji proti terorizmu. No už deje sa to preto, pretože e, vláda v Pakistane e, prispela svojou mierou k aktuálnej e, situácii v tejto krajine. Jej zákon o blasfémii napríklad a skutočnosť, že tam nefunguje policia, k tomu prispievajú. Toto e, všetko, k tomu by sme mali zaujať jasné stanovisko. Ďakujem na jednu minútu pán Kastler, ďakujem pekne. 75 až 80 e, e, kresťanov vo svete je prenasledovaných Naozaj e, by sme e, mali náboženskú slobodu urobiť centrálnou, pokiaľ ide o ochraňovanie ľudských e, práv. Liberáli a ľavičiari sa neradi pozastavujú pri prenasledovaní kresťanskej menšiny, ale ide tu naozaj o strašnú situáciu v Pakistane z 150 miliónov Pakistancov je viacero percent kresťanov, Takže eh, chcel by som poukázať na ich situáciu. Sú naozaj perzekvovaní, je tam čoraz viac násilia vo, voči kresťanom. A preto si myslím, že by sme v rozvojovej politike aj v našej hospodárskej spolupráci mali eh, v budúcnosti spomenúť aj eh, toto kritérium ako nové, e, ktoré by mohlo byť spojené s prípadnými sankciami v budúcnosti. Ďakujem, teraz prejdeme ku Catch the Eye časti. E, mala som e, veľmi veľa požiadaviek Um, ja teda dám slovo štyrom rečníkom. Ako prvý bude mať slovo pán Galer. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prípade každej krajiny si, myslím, musíme zohľadňovať, odkiaľ pochádza, aká je tam úroveň, pokiaľ ide o ľudské práva, či sa vyvíjajú tie krajiny správnym smerom. Ja som eh, bol členom pozorovateľskej misie v, pri voľbách pred dvomi rokmi, prišiel som s tými odporúčaniami a ja sa teším, že tá krajina aj niektoré z nich prevzala napríklad ratifikácia Medzinárodného paktu o občianských a politických právach. A ratifikácia teda prebehla, nielen teda podpis, ale už ratifikácia, potom dohoda, dohovor o nemúčení. Je dobré, že teraz e, je minister, ktorý sa zaoberá otázkou menšín ex officio a táto osoba pevne verím, krok po kroku sa bude snažiť bojovať proti diskriminácii. Hovorilo sa o Ahmadis, o tejto skupine. Mali separátnu volebnú listinu. Dúfam, že na budúce už budú mať, budú mať svoje miesto na všeobecnej listine a takto sa ukončí diskriminácia. Ďakujem. Uh, Ďakujem. Teraz pani Hautala. Eh, haluaisin Ďakujem pekne. Dovolte mi že povedať, že som sa tento týždeň stretla s ministrom pre menšiny a som naozaj presvedčená z tohto stretnutia o tom, že sa bude snažiť dospieť k zhode medzi jednotlivými skupinami. Ale na moju odpoveď, prečo Pakistan v OSN vo výbore pre ľudské práva v rámci moslimských krajín obhajuje takéto pravidlá. Na tú otázku mi nedokázal dať odpoveď. pretože by sme chceli zbližovanie v, jednotliv- v krajine medzi jednotlivými náboženskými skupinami. Podľa mňa sa musíme postarať o to, aby takéto nové pravidlá, pozitívne pravidlá, neskrimačné pravidlá naozaj vstúpili do platnosti. Ďakujem pekne. Ďalší ročník. Ďakujem pekne, pani predsednička. Situácia v Pakistáne sa mení a musíme ju naozaj veľmi úzko monitorovať, aby sme sa nezmýlili. Dobrou vecou je to, že vláda príjma určité opatrenia na ochranu menšín, napríklad 5-percentná kvóta vo verejných funkciách Orgány povedali, že aj v Senáte budú určité kreslá určené ženám a menšinovým skupinám. Musíme však zakročiť vláda v Pakistáne, musí niečo urobiť, pokiaľ ide o tie zákony o rúhaní. Je tu aj trest smrti, ktorý sa veľmi často využíva, je tam cenzúra a dochádza k prenasledovaniu, dokonca k vraždeniu členov náboženských menšín. Trestný zákonník krajiny je tiež potrebné zmeniť, pretože trest smrti platí pre tých, ktorí boli odsudení za rúhanie. V 21. storočí toto nemôžeme umožniť. Ďakujem pekne a na záver pani Basesku, nech sa páči. După aproape 9 ani de dictatură militară, alegerile din 2008 din Pakistan... Ďakujem pekne, pani predsednička Voľby v Pakistane zač- za- predstavovali začiatok demokracie, e, avšak eh, pred, pani Benazir Bhutto bola zavraždená niekoľko týždňov pred voľbami a v týchto voľbách napokon vyhrala ľudová, ľudová strana Pakistanu, ktorú vlastne viedla aj keď eh, demokratické síly čelia veľkým problémom. Súčasná vláda zaviedla určité pozitívne reformy, Eh, presadzoval sa medzikultúrny dialog, aby vznikla kvóta 5 pre menšiny vo verejných službách. A takisto boli uznané aj niektoré nemoslimské sviatky. To znamená, že je potrebné vyjadriť uznanie za to, že E, takisto bolo možné aj zasadať v Senáte iným príslušníkom. Predsednička, prepačte, že nemôžem dať slovo viacerým, ale musím dať teraz slovo pánovi komisárovi. Nemôžem hlasom dať všetkým slovo, čo sa hlasili do rozpravy. Pani predsednička. E, vážené poslankyne, vážení poslanci, Európska únia Hm, s Pakistanská ústava teda predpokladá ochranu práv, na, práv menšín a nemoslimov v Pakistane. A doš, pakistanská vláda už dosiahla určité pokroky. Takisto bola pozmenená aj pakistanská ústava. Zaviedla sa určitá ochrana ľudských práv. Takisto sa otvorila možnosť zamestnania menšinám na ministerstvách a overených orgánoch. Takisto vznikla v Pakistane aj nezávislá skupina pre ľudské práva. Takisto aj Pakistan uplatnil ehm, zmluvu týkajúcu sa ľudských práv a zmluvu proti mučeniu a zaviazala sa bojovať proti neľudskému zaobchádzaniu a konaniu. To sú všetko kroky tým správnym smerom za predpokladu, že toto všetko sa bude aj v skutočnosti diať. E, avšak e, Pakistan musí vyvinúť oveľa väčšie úsilie, aby sa oveľa lepšie integrovali náboženské menšiny, predovšetkým alebo vrátanie kresťanskej menšiny do politických štruktúr v Pakistane. Medzinárodná povesť Pakistanu je poškvrnená v e, tými incidentami, ku ktorým došlo, keď zaživa bolo upálených sedem kresťanov po útoku extrémistických síl na chrám a na obydlia kresťanov. Takisto e, došlo aj k potlačovaniu Ahmadiov a Šítov. Čo sa týka práv národnostných menšín, Európska únia neustále využíva politický dialog s Pakistanom, e, neustále nastoluje e, tému ľudských práv a takisto podnikla viac, alebo poslala viacero diplomatických demarší. Od roku 2007 vedie takisto aj dialog o ľudských právach v rámci kooperačnej dohody s Pakistanom. V rámci tohto prebieha pravidelný dialog o dodržaní dodržiavaní ľudských práv. Európska únia vždy zdôrazňovala, že práva jednotlivcov a menších musia byť rešpektované. V rámci tohto dialogu o ľudských právach Európska únia takisto pravidelne e, sa vyjadrovala alebo a pri uplatňovanie blasfemických zákonov Dá sa, že väčšina obžalovaných eh, je moslimského pôvodu, avšak viem, že ten blasfemický zákon bol často uplatňovaný aj proti náboženským manšinám a takisto boli vznesené aj falošné obvinenia, tak eh, čisto v rámci určitého vybavania si osobných účtov. Posledné zasadnutie zmiešanej komisie prebiehlo 25. oktobra 2010 a predtým zasadala, zasadala ešte aj e, skupi, podskupina pre ľudské práva. A pri tejto príležitosti sa takisto hovorilo aj o postavení e, nemoslimskej populácie v Pakistane. My sme takisto neváhali a vyjadrili sme sa aj k postaveniu menšín tu v Európe. Európska únia by takisto chcela e, uviesť tieto otázky na najbližšom samite s Pakistanom 4. júna. Veľká väčšina pakistanskej populácie nemá prístup k vzdelávaniu a pomoc e, a prístup k základnému vzdelávaniu by, mala, by malo by mal tvoriť, alebo by mal byť lepšie uplatňovaný a takisto bolo by potrebné zaviesť tolerantný prístup k náboženskej slobode. Ďakujem za pozornosť. Predsednička, ďakujem pekne, pán komisár. E, dostala som sedem návrhov uznesení a hlasovať o tom budeme hneď potom, ako sa skončí táto rozpráva dnes popoludní. Ďalší bod programu je situácia